Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dámy a páni, kolegyne, kolegia, v zmysle článku 87 a odsek 3 rokovacieho poriadku výbor EKON schválil návrh uznesenia, ktorý súvisí s delegovanými právomocami komisie, kde je o technické a regulačné štandardy, kde ide o nepriame dohody o clearingu, tu ide o verejný register a ďalšie veci, prístup obchodného miestu, nefinančné protistrany, eh, techniky na znižovanie eh, rizík, tu ide o deriváty OTC, ako aj požiadavky, ktoré sa týkajú centrálnej protistrany, to je dokument B70078 2013. Lehota pre predloženie pozmeňujúcich návrhov k tomuto uzneseniu je do stredy 6. februára do 12. Hlasovať sa bude vo štvrtok. A teraz sa dostávame priamo k hlasovaniu. V zmysle nášho programu budeme hlasovať o správe kolegu Papa sa kde ide o osobitné opatrenie v oblasti polnospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori. Kolega Atkins, nech sa páči rokovacím poriadku. Vážený pán predseda, chcel som vás požiadať, aby ste ešte predtým, ako odíde odtiaľto francúzsky prezident a predseda parlamentu. Ide síce o to, že sú tu určité skúsenosti s tým, že je problém sa dostať do Štrasburgu, totižto musíme si uvedomiť, že boli zrušené lety z, z letiska a chcel by som povedať, že pán prezident, bolo by dobré sa týmto zaoberať predtým, ako opustíte Štrasburg vašim súkromným lietadlom. Kolega Atkins, boli ste svojho času koordinátorom na výbore EKON, viete o tom, že toto nebolo, nebol príspevok rokovacom poriadku, takže zoberáme sa tu návrhom e, nariadenia. Najprv hlasujem o texte ako takom, blok číslo 1, kompromis. A e, je to, to je za, proti, držali sa, schválené. Tým pádom všetky ostatné pozmeňujúce návrhy sú vyriešené. Dostávame sa k hlasovaniu o texte po zmenenej forme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz e, k legislatívnemu uzneseniu. Máme tu pozmeňujúci návrh 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz e, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, nech sa páči. Hlasovali všetci. Die Abstimmung ist geschlossen. Teraz končím hlasovanie. Bolo to schválené. Gratulujem pánovi Vapastamkosovi. Dostávame sa k správe Mato Adrover. Osobitné opatrenie v oblasti polnospodárstva v najzdialnejších regiónoch únie dokument A70321 2011. Zaoberáme sa návrhom nariadenia. Máme tu návrh 115 ako kompromis. Kto je za? Proti? držali sa? Schválené. Teraz sa dostávame k hlasovaniu o návrhu po forme. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. V rámci legislatívneho uznesenia máme po e, oceku 1 pozmeňujúci návrh 116, to je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz legislatívne uznesenie, celkové, menovité hlasovanie, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Gratulujem pánovi Matovi Androjerovi. Teraz budeme hlasovať o správe kolegu Debakera. Ide o zlepšenie prístupu MSP k financiám. A7 001 e, z roku 2013. Je to návrh 34. Hlasovanie po častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Uznesenie ako také. Menovité hlasovanie. Hlasujte. A mali. abgestimmt? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Gratulujem kolegovi Debakerovi. Želám všetkým kolegom dobrú chuť a poprosím vás, aby ste rýchlo opustili sálu. Tí, ktorí chcú ísť hneď na obed, aby sme dali slovo tým, ktorí by sa chceli vyjadriť v rámci, eh, vysvetlenia hlasovania. Nech sa páči. Teraz pristupujeme k vysvetleniu hlasovania. Správa Papastamkos. A ako prvá má